Kolegovia, zaujmite prosím miesta. Začneme hlasovať. Usadte sa prosím. Kolegyne, kolegovia, zápisnica e, predošlých zasadnutí bola distribuovaná. Máte poznámky k zápisniciam z predošlých dní? Ak nie, tak e, túto zápisnicu e, schvalujeme. Okay, we begin the votes. Or to put another way, I begin the... Začneme hlasovaním. Ktokoľvek z vás ešte nesedí, nebude hlasovať. de Kaiser, Pani de Kaiser, pán predsedajúci, nebudem sa vracať k polutovania hodnej nehode zo včeraška v tejto e, sále. Týkalo sa to pána Fan Rompeja. Predseda rady sa na ten útok sám obranil, ale ja neprijímam, aby v tomto parlamente mohol povedať o mojej krajine, že to nie je krajina. Je to zakladajúca krajina EÚ, ktorá bude čoskoro predsedajúcou krajinou a ja nechápem, ako niekto v tejto sále môže upadnúť do takýchto verbálnych praktik a ja žiadam oficiálne o ospravedlnenie, pán predsedajúci. Áno, podľa programu budeme hlasovať o správe pani Valeán o investičných projektoch v oblasti energetickej infraštruktúry v rámci Európskeho spoločenstva. Faktická poznámka, pán Button. Mám faktickú poznámku, rád by som e, hovoril podľa rovnakého pravidla ako moja predrečníčka, ktorá hovorila o vyjadreniach pána Faradža. Vy ste nám vnútili Lisabonskú zmluvu a keď kolega niečo proti tomu povie a ľuďom sa to nepáči, tak sa sťažujú. Je to politika, tak sa to volá. Preto sme e, mali našu krajinu a demokraciu, kým tú demokraciu nezničila Európska únia. Toto je za to tá cena. Predošlé stanovisko bolo stanovisko k včerajšku v parlamente. To bolo to pravidlo, na základe ktorého predrečníčka hovorila. To nebola faktická poznámka a preto vaša faktická poznámka sem nepatrila. A ideme hlasovať. Ideme